Uh, Vážení kolegovia, začneme uh, s týmto spoločným stretnutím DV Agri v mene predsedu výboru DV. Chcem uh, vás všetkých privítať tu na dnešnom spoločnom vypočutí spoločne s kolegami z výboru Agri. Ako pravdepodobne viete, spoločná polnospodárska politika bude výrazne reformovaná po roku 2020. S tým, že práca e, na tomto projekte sa už e, začala. Verejná konzultácia zo strany e, komisie vo veci tejto polnospodárskej politiky CP viedla k záveru, že posledné reformy v tejto oblasti um, sa iba do istej miery um, riešili aj v súlade s koherentnosťou s rozvojovou politikou, iba do istej miery teda. Navrhované možnosti pre ďalšiu reformu budú zohľadňovať aj e, najnovšie zmeny v európskom kontexte a v globálnom kontexte vrátane zmien v polnospodárských cenách, dynamiky v rámci obchodných rokovaní a nových, e, vrátane nových záväzkov EÚ na medzinárodnej úrovni, či už sa to týka klimatických zmien, či to týka CDGS alebo ďalších vecí. A preto aj Agri aj DV sa spoločne rozhodli, že spoločne oba výbory e, zorganizujú toto verejné vypočutie, pokiaľ ide o dopad polnospodárskej politiky na rozvojové krajiny. Okrem toho náš výrob DV navrhol alebo objednal si aj štúdiu, ktorá by predstavovala základ pre plodné diskusie k tejto téme. Štúdia e, bude e, navrhovať aj konkrétne odporúčania v oblasti politiky, kde budeme hovoriť o tom, ako implementovať záväzky Európskej únie e, k tým CDG, PSD a takisto aj k parížskej dohode, všetko v kontexte reformy polnospárskej politiky. My chceme nájsť správne riešenia e, tak, aby naša polnomorská politika bola aj na prospech rozvoja, aby mu neškodila. Radi si vypočujeme návrhy jednotlivých e, panelistov, ktorí dnes vystúpia. Ale ešte predtým, ako začneme s hlavnou časťou vypočutia, rád by som tu e, privítal Gabrielu Joánu, dúfam, že to dobre vyslovujem. Ona je podpredsedničkou výboru Agri a bude spoločne so mnou e, predsedať. Ďakujem pekne, pán kolegu. V mene výboru pre polnospodárstvo a rozvoj vidieka. Ja tu zastupujem pána predsedu a takisto chcem privítať e, všetkých rečníkov, ktorí e, vystúpia na tomto vypočutí, vrátane zastupcov e, komisie. A toto spoločné vypočutie pravdepodobne, a dúfame, že nám pomôže dozvedieť sa e, dôležité otázky, dôležité informácie, pokiaľ ide o to, či polnohospodárska politika má e, dopad na rozvojové krajiny a ak áno, tak aký? A takisto, ako sa tento dopad časom mení. A takisto by sme chceli e, si vypočuť aj vaše odporúčania, pokiaľ ide o ďalšiu polnohospodárskú politiku po roku 2020, ako by mala byť nastavená, aký by mal byť jej dizajn, tak aby mala pozitívny dopad na rozvojové krajiny v tejto fáze, čo dnes si tu povieme, by mohlo mať aj silný dopad na reformu polnospodárskej politiky, pretože tento proces už momentálne prebieha aj na komisii, aj tu na výbore v rámci prípravy iniciatívnej správy, pokiaľ je budúcnosť potravín a e, polnohospodárstva. Budeme tu mať niekoľko častí v rámci tohto vypočutia. Bude to prezentácia štúdie k téme E, dopad e, SPP, potom tam budú odprezentované rôzne prípadové štúdie, e, západná Afrika, dopad na životné prostredie a tak ďalej. Potom používanie teda land use a spotreba mesa a takisto v rámci článku 208 TFU, čo sa týka politickej koherentnosti pre rozvoj. Prvý panel bude viesť pán podpredseda Stelios Kuloglu a ja budem e, predsedať druhému panelu. E, každá, každý panel bude obsahovať dve prezentácie do 10 minút a po nich bude nasledovať, e, budú nasledovať otázky a odpovede. Chcem zdôrazniť, že máme veľmi ambiciozný program na toto spoločné vypočutie a je dôležité, aby všetci sa pridržali časových limitov, ktoré majú určené pre svoje vystúpenia. Pán profesor, teda pani profesorka polnospodárskej ekonómie z Madridu, z Madridskej univerzity, Madridskej technickej univerzity, pani Maria Blanko bude teraz e, prezentovať štúdiu, pokiaľ ide o dopad e, polnospodárskej politiky na rozvojové krajiny. Takže nech sa páči, pani Blanko. Uh, thank you very much and uh, uh, good afternoon everybody. I'm, uh... Dobrý deň, ďakujem pekne. Som veľmi rada, že tu môžem e, s vami byť a hovoriť o týchto uh, výsledkoch našej štúdie 2016-2020 eh, eh, dopad polnospodárskej politiky na rozvojové krajiny. Poprvé dám eh, istý kontext, pokiaľ ide o externý rozmer spoločnej polnospodárskej politiky a takisto budeme potom hovoriť o dopade momentálnej polnospodárskej politiky na rozvojové krajiny. A potom si e, dáme aj nejaké odporúčania, pokiaľ ide o súčasnú e, diskusiu k téme budúcnosti spoločnej polnohospodárskej politiky. Začali by sme teda s kontextom za jednotlivé e, roky a vidíme, že naozaj za posledné 10 ročia za každým z spoločná polnohospodárska politika bola e, pravidelne redizajnovaná, súvisí to s aktív, aktuálnymi za každými výzvami, ktoré existujú, niekedy to súvisí aj e, s nejakými konkrétnymi účinkami tej politiky, problém s nemeckým tlmočením. Yeah, May I continue? Yeah. Uh, so I was, I was saying that some of these challenge, challenge... Ako som teda povedala, niektoré z týchto e, víziev e, súvisia aj e, s vonkajšími výzvami a cieľmi v oblasti rozvoja. Momentálne poskytujeme podporu polnospodárom spôsobom, ktorý je taký, aby nenarúšal trhové prostredie. Vidíte aj na tomto grafe isté prvky, ktoré z spoločnej polnofárskej politiky e, robia nástroj, ktorý je viac v súlade s našimi rozvojovými cieľmi. Poprvé, ukončenie vývozných e, dotácií, to sú tie červené e, časti, potom postupné prestanie používania tých tzv. spojených kapot platieb. Vidíme, že tento trend potom bol do istej miery novou polnohospodárskou politikou trochu alebo čiastočne zvrátený, ale potom tu máme ešte aj posilnenie nástrojov, ktoré majú e, sa venovať environmentálnym e, obavám. A to tak v piliere, v pilieri 1, ako aj v pilieri 2. A vidíme, e, podľa tých čer, že aj toto išlo v posledných rokoch hore. Z pohľadu medzinárodnej perspektívy Európska únia je veľkým hráčom na medzinárodných trhoch e, potravinových a polnohospodárskych, a teda aj v oblasti potravinovej bezpečnosti. V súčasnosti vďaka našim úzkým vzťahom s rozvojovým krajom EÚ je hlavným dovozcom, výrazným dovozcom, e, významným dovozcom e, takýchto výrobkov z krajín AKT, pričom práve AKT krajiny predstavujú v súčasnosti 11 dovozov AKT a naša obchodná bilancia je, e, tak ako idú roky, viac pozitívna. Na tej pravej časti to aj vidíte, ako sa vyvíjajú e, dovozy z krajín AK, perspektíve, AKT, respektíve vývozy do týchto krajín a vidíte, ako sa tieto dve e, krivky vyvíjajú. Keď sa pozrieme na to, čomu sa táto štúdia hlavne venuje, to je dopad súčasnej polnohospodárskej politiky, tak v porovnaní s predchádzajúcou politikou, ktorú sme mali, e, je to otázka toho, aké sú dopady SPP 2014-2020 na rozvojové krajiny. A konkrétne sa pozeráme na tie dopady, e, ktoré sa týkajú potravinovej bezpečnosti, environmentálne dopady a takisto dopady demografické a sociálne. Najprv sa pozrieť na predchádzajúce štúdie v tejto oblasti, ktoré analýzujú dopad SPP a nezistili sme nejaké prítomnosť e, nejakého veľkého počtu štúdí, po ktoré by sa venovali práve téme dopadu SPP na rozvojové e, krajiny. Tých štúdí vo všeobecnosti je veľa, ale e, tých, ktoré by sa konkrétne venovali tejto téme, napríklad zvyšovaniu e, alebo napríklad znižovaniu cien, e, aký dopad to má na potravinovú bezpečnosť. Takéto štúdie e, väčšinou neizolujú účinky SPP od účinkov iných faktorov, ktoré by takisto mohli zohrávať podobne dôležitú úlohu. Naše zistenia teda sú také, že je dosť náročné oddeliť efekty SPP od efektov iných e, faktorov. A existujú isté konkrétne štúdie, ktoré sa naozaj venujú dopadu SPP na tieto oblasti. Napríklad je tu e, dopadová štúdia ex ante v prípade SPP 2014 až 2020. Tá už obsahuje dopadovú štúdiu, pokiaľ ide o tretie krajiny. Možno to nebol e, po vedeckej stránke úplne rigorózny prístup, tak rigorózny ako v prípade interných dopadov, dopadov na európske krajiny. Tam sa išlo hĺbšie, ale v každom prípade bola tam zahrnutá aj kapitola na túto tému, čo je pozitívna skutočnosť. Keby sme teraz chceli e, zhrnúť hlavné zistenia, pozrieme sa najprv na dopady na potravinovú, potravinovú bezpečnosť. Porovnaní s predchádzajúcou SPP, aktuálna SPP veľa v tejto otázke toho nemení. E, dopady sú relatívne obmedzené. A vidíme to jasne aj preto, lebo európske ceny e, v potravinárskom priemysle sú zladené alebo sú prepojené na celosvetové medzinárodné ceny a teda dopad SPP na produkciu, na ceny a teda aj na obchod sú relatívne obmedzené. Sú tu ale isté obavy a tieto obavy najmä súvisia so zavedením tzv. Voluntary Coupled Support VCS, a toto je nástroj, ktorý je možné v prípade špecifických druhov polnospodárskej aktivity alebo špecifických sektorov poskytnúť takúto formu dobro, e, e, dobrovoľnej podpory a e, tento nástroj VCS je určený na to, aby súčasná úroveň produkcie bola aj do budúcna zachovaná. Vľavo e, vidíte, že tento e, typ VCS podpory e, predstavuje 10 e, polnohospodárských e, rozpočtov. Závisí to od rozhodnutí, ktoré členské štáty prijali v roku 2014. A tieto rozhodnutia boli potom v roku 2016 modifikované, ale momentálne tie čísla zostávajú v platnosti. A potom vpravo na tom druhom grafe vidíte, že väčšina členských štátov s výnimkou Nemecka e, sa rozhodla, že takýto dobrovoľný e, prepojený, takúto dobrovoľnú prepojenú podporu VCS e, bude naďalej poskytovať a väčšinou v prípade potravin, teda živočíšnej výroby. To na prvom mieste a potom na druhom mieste proteínové plodiny. Ale vidíte, že najviac percent ide do podpory hydinového, hydinovej výroby, telatinovej e, výroby, potom e, mlieka a tak ďalej, a potom alebo mliečne výrobky a potom e, s 11% tam tie proteínové plodiny. Pozrieme sa na dopad na rozvojové krajiny. Zobrala som teraz konkrétny príklad. To je jedna z mála štúdí, ktoré aktuálne analizujú dopad SPP. Je to štúdia, ktorá nie je špecifická pre rozvojové krajiny, ale táto štúdia naozaj pod, e, porovnáva e, situáciu predchádzajúcej SPP so situáciou aktuálnej SPP. A keď sa pozrieme na výsledky tejto štúdie, vidíme, že v tom e, prvom stĺpci máte referenciu, to je predchádzajúca SPP, potom v druhom stĺpci vidíte SPP 2014 až 20, v treťom stĺpci vidíme to isté, ale bez VCS, ako som spomínala, a potom posledný stĺpec, to je to isté, ale potom čo bol odrataný tzv. greening. Prečo? Lebo keď tieto jednotlivé efekty Eh, oddelíme, tak eh, vidíme, že VCS do veľkej miery podporuje a stimuluje produkciu. Čo to znamená? Že iba greening bez VCS to by znamenalo eh, zníženie produkcie v niektorých sektoroch. Ale VCS sám o sebe stimuluje výrobu. Toto platí v prípade proteínových plodín, pretože mnohé členské štáty sa tak rozhodli a hoci to nie je veľká obava, alebo hlavná obava, hlavný zdroj obav pre e, rozvojové krajiny, toto isté platí aj v prípade väčšiny pod, um, živočišnej výroby. A čo sa deje je to, že bez tohto, bez tejto podpory, tejto dobrovoľnej z podpory by produkcia danej živočišnej výroby sa znížila, ale ceny by sa zvýšili a efekt by interne bol pozitívny v rámci EÚ, pokiaľ ide o príjmy na farmách. Takže toto je niečo, čo si treba poriadne premyslieť. Aké sú reálne dôsledky používania tohto nástroja VCS? Toto teda je jedna z hlavných obav, keď sa pozrieme na dopady na medzinárodné ceny a keď sa potom pozrieme na environmentálny dopad, na tieto účinky, vidíme, že boli prijaté ďalšie kroky. Konkrétne bolo, bol zavedený tzv. greening a ďalšie agri-environmentálne opatrenia v rámci druhého piliera. V niektorých prípadoch táto zvýšená, zintenzívnená hospodárska súťaž podporuje aj polnospodársky rozvoj mimo EÚ, ale zároveň platí, že môže so sebou prinášať aj iné negatívne účinky v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Opäť aj tu platí, že hlavná kritika sa týka živočišnej výroby. Na jednej strane totiž to máme navýšenie živočišnej výroby v EÚ, čo implikuje, že potrebujeme viac e, krmiv a zvyšuje sa dovoz krmiv. A toto zvyšovanie dopytu po krmive by malo stimulovať produkciu krmiv v rozvojových krajinách. To je na jednej strane, ale na strane druhej E, toto navýšenie výroby takisto môže mať aj negatívny dopad, e, pokiaľ ide o otázky environmentálne, alebo môže predstavovať ďalší, e, ďalšie tlaky na vodné zdroje a tak ďalej. Takže keď sa pozrieme na ten celý obraz, je tu tam isté obavy, pokiaľ ide o podporu VCS, prepojení na e, klimatické alebo environmentálne e, faktory. To sa týka nielen externých faktorov, externých dopadov, ale aj v rámci EÚ. Pokiaľ podporujeme konkrétne sektory a podporí a táto podpora implikuje, že budú nejaké negatívne dopady na životné prostredie, tak možno aplikujeme aj ďalšie opatrenia, alebo budeme aplikovať ďalšie opatrenia environmentálne, ktoré sú v konflikte istým spôsobom, alebo nie sú synergetické voči tým, ktoré e, sa aplikujú v prípade podpory produkcie.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 <coughs> Donc, je gère euh, une mini-laiterie euh, à Waïguia, c'est 180 km au nord de, de Ouagadougou. Donc, au niveau national, je suis le vice. Som uh, predsedom euh, Únie výrobcov mlieka, takisto podpredseda uh, profesionálneho združenia dnes u nás. Hm Som z oblasti, kde ide o 80 populácie sa e, zaoberá výručne, e, čerpa svoje príjmy z tejto aktivity. Veľmi dôležitá oblasť, e, takmer 9 miliónov pridanej hodnoty. Je to systém agropastorálneho typu, extenzívny chov, podobne ako u vás sú to banky. 5 e, kráv dokáže uživiť rodinu desiatich osob u nás. Táto produkcia. Pokiaľ ide o e, transformačné intenzívnej mliekárenskej e, produkcie, pre ekonómiu lokálnu so zapojením žien, pretože ženy a mladých a to umožnilo rodinám reagovať na potreby rodín. Na sani, sani, ročne je to 3,6%. Je to pre nás veľká výzva a to vys, e, dnes vysvetľuje je to argument pre e, produkty dobrej kvality, než že by sa vytvárali vlastne kvalitné produkty na nechránia dostatočne e, našu polnohospodárskú výrobu. By to mohlo byť vlastne 0%. E, ja som výrobcom a pokiaľ ide tvorenia mini mliekárni, investície v tejto oblasti sú v každom prípade nepostačujúce. Kanadských kvót v Európe, ktoré, ktoré e, viedli k zvýšeniu výroby na európskej úrovni roku dika, e, takisto valorizácia narastu e, ceny masla, kde ide práve o ten ochudobnené e, mlieko, ktorý zabíja e, pre nás dnes. To všetko e, prináša zisk európskym spoločnosti. Toto je na ilustráciu, ktorú chceme zdieľať. Ak sa pozrieme na to, že tu boli veľké posuny litrov mlieka, pokiaľ je náš vývoj, ak sa pozrieme naozaj na, na skutočný problém, už tak ten spočíva v tom, že e, je tu ten, potom je tu ten, to sušené mlieko, 230 až 290 frankov a potom na plnotučné mliek obchádza pravidlá, pretože mlieko na základe e, rastlinného tuku z palmového oleja. Sú tu, do... je tu miera schudobnenia, v každom prípade to povedie k exodu e, mladých e, z vidieka, e, emigrácii. To znamená vytvárať našu značku, aby sa naše miestne mlieko odlučilo než v porovnaní s dovážaným rovnoceného obchodu juh-juh. Solidarita takisto s pro výrobcami na európskej úrovni. My dnes žiadame v oblasti lokálneho mlieka a podporiť investície, ktoré majú prínos pre lokálnu populáciu, nie investície, ktoré budú na miestnych mliekarní. ak sa chceme vyhnúť dopadom v budúcich rokoch, myslíme si, osobitne mladých a žien. Našim sloganom dnes je, že miestne mlieko je tiež ekonomickou silou priestor na vstupy, otázky na oboch rečníkov. Ďakujeme vám za vašu otázku. Máte pravdu. V tých číslach, ktoré som prezentovala, vidíte hodnotu dovodozov a vývozov. To nevypovedá nič o tom, kto má z toho profit v tých štúdiách vidíte viac podrobností. Je tam i časť, kde, kde analizujeme, komentujeme štúdie, ktoré e, analizujú to, do akej miery toto otváranie obchodu, obchod s rozvojmi krajinami má e, negatívne dopady. V rýchlosti som o tom e, tu informovala práve z týchto dôvodov, pretože v určitých prípadoch tieto krajiny e, sa späť špecializujú e, a môže to mať naozaj negatívny efekt na, e, pre vidiecké populácie. V tom máte pravdu. To sa posudzuje v tej štúdie. Otázka tu tiež znie je, či sa táto situácia deje kvôli SPP, alebo je to preto, že e, miestny inštitucionálny rámec v týchto krajinách existuje? Aká je tu zodpovednosť EÚ v tejto veci? To je samozrejme ale otázka iná. Pán Noj. Chcem poďakovať trom spravodajcom Myslím si, že sa tu v Európskom parlamente máme stále čo učiť, pretože toto spoločné zasadnutie ukazuje, myslíme čoraz koherentnejšie, musí potom nasledovať ešte koherentné konanie rozvoju e, na západe Afriky pomôcť. Ja som bol priamo v Burkine Faso a hovoril som s ním o ty. E, že sa treba zamerať na malé projekty, na projekty, kde sú zapojené ženy, ale ja si kladiem otázku, ako e, pomôcť pri produkcii práve sušeného mlieka. Pre, toto je obrovský e, trh pre koncerny z Európy, takže možno, že... Ďakujem pekne, ďakujem za tie prezentácie, ktoré tu zazneli. Ja by som chcela poprvé povedať, že si myslím, že je veľmi dôležité mať túto diskusiu tu dnes, keďže ako dobre vieme a viete, osoby, ktoré tu dnes aj prípadne nie ste každodenne, tak dnes e, alebo v súčasnosti pracujeme práve na novej e, verzii spoločnej polnospodárskej politiky a na výbore Agri, našom výbore, a nie iba dnes, ale aj v iných diskusiách častokrát nám ľudia hovoria, že treba, aby sme boli pripte. A takisto aj komisia tu v parlamente e, predložila dokument, kde hovorí, že Európa by sa mala snažiť, o čom e, tu dnes na tomto hearingu hovoríme, čo tu zaznieva po viacerých e, prezentáciách, pokiaľ je to umožňuje v súčasnosti polnospodárska politika, či v rámci toho sa iba môžeme nejako pohybovať e, zľava doprava, alebo či sú tu, sú to aj nejaké ďalšie možnosti. Ja si myslím, aj na juhu máme veľa príkladov toho, ako e, e táto e, vidiecká kultúra, polnospodárska kultúra nám e, mizne Ja si myslím, že sú aj iné možnosti, ale minimálne v, tom, v tej štúdii sa nepíše nič iné, čo by nebolo už e, uvedené if you want to answer the first question. Uh, Ďakujem pekne. Uh, chcete reagovať na tú otázku? Vy prvú, alebo vy druhú, alebo ako si to predstavujete? Bola tam otázka nakoniec aj na celý panel. Nech sa vám páči. I'm sure my colleagues shall have... Určite aj kolegovia k tomu ešte niečo doplnia, ale moja reakcia by bola na tú poslednú otázku. Myslím si, že prioritou by malo byť v prvom rade na to, aby sme my prispievali k tomu, aby každý región sa sám o seba vedel postaviť v úvodzovkách jednotlivých eh, scenároch eh, nebudú vždy tí istí. My eh, niektoré scenáre ani dokonca nemôžeme zrealizovať, ale tento negatívny trend zvrátiť, bude tam menej nebezpečnosti alebo vyššia bezpečnosť, aby som to naformuloval takto a mnohé rozvojové krajiny svoj vlastný sektor a to bude trvať niekoľko rokov. Takže preto treba, aby sme mali dlhodobé plány, aby sme nevychádzali iba z každým z nejakých krátkodobých vízií, kde si my myslíme, že my zachránime vrstvy na celom svete. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa pominula, spomenula aj niektoré dopady, ako sa to uvádza v tej štúdii, pokiaľ zvýšime teraz produkciu, tak sa znížia a tak ďalej ale sú aj iné spôsoby, ako to spraviť. Toto nebol cieľ tejto štúdie, nájsť ďalšie spôsoby, ale myslím, že je veľmi dôležité niečo, aj čo som tiež uvedla v tých odporúčaniach, a to síce potrebujeme taký systematickejší prístup, pokiaľ ide o politiku. Nehovorím iba o polnohospodárskej politike, hovoríme aj o polnohospodárskej tých odporúčaniach uvedené. Myslím, že tieto cez sektorové e, transverzálne účinky treba takisto zohľadniť, pretože je tam veľa nekoherentnosti, pokiaľ chceme podporovať e, príjmy e, na farmách, pozeráme sa častokrát iba na to a potom už neriešime otázku životného prostredia a zase naopak. A ja si toto možno také e, úplne riešenie, na ktoré ste vy čakali, nie je, ale myslím si, že pokiaľ zmeníme prístup a začneme rozmýšľať nad polnospodárskou politikou a takisto aj nad energetikou a nad životným prostredím v navzájom e, istých e, súvislostiach. E, e, ďakujem za tie vystúpenia. Pani Blanko, vy ste ekonomka v oblasti polnospodárstva. Chcem sa ale spýtať, že, poďte sa za toto, no čo robíme už niekoľko rokov. Tie mechanizmy regulácie trhu e, to opúšťame, vidíme to napríklad, aké to má dopady v mliekarenskom biznise, máme tu nad e, e, miernu alebo vysokú mieru príliš vysokú mieru e, produkcie, tiež to nie je dobré, je to vlastne vec, ktorá ochudobňuje potom samotných e, výrobcov. Vidíme niečo podobné aj v prípade Afriky. Ja, ja keď som bol spravodajca, tak vidím, že vlastne im e, vyexportujeme e, mlieko v prášku, pretože niekam e, to exportovať musíme a tým pádom ochudobníme. E, boli veľmi inteligentní, odmietli otvoriť e, mliekarenský sektor. Naďalej je zatvorený a export ktorú spoločne to pripravili. Ja sa pozriem, do, to do, v Afrike investoval Arla, Danone a všetky tieto veľké firmy, vidíte to tam na tej mape dole. Samozrejme, ja chcem hlavne hovoriť o regulačných mega, mechanizmoch, o, o tak... Ich habe zwei konkrete Fragen. Äh Ja, vielen Dank auch für die, für die Vorträge. Otázka pre nás v prvom rade, ale otázka pre e, vládu v Burkina Faso. Pokiaľ ona chce nejaké nástroje použiť takýmto spôsobom a ich dispozícii môže konať skovi. To sú zase iné problémy, ale nakoniec to povedal aj ďalší kolega z Írska. E, exportujeme veľa e, potravín aj z Írska. Vielen herzlichen Dank für die Ausführungen von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 Uh, da, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Viacero krajín a sektorov v krajinách, ktoré uh, od týchto platieb závisia. Napríklad v Rumunsku, keby takáto podpora nebola, napríklad v sektore bravčového mesa, tak neboli by sme schopní ani pokračovať a predávať na trhy. E, čiže neviem, či sa spravilo vyhodnotenie e, dôsledkov toho, e, čo to znamená, narúšajú fungovanie vnútorného trhu. Prečo to hovorím? Pretože títo polnospodári z Mercosuru, a samozrejme nie iba oni, nemusia splňať tie isté e, podmienky, ako mi to je tá kondicionalita, pokiaľ ide výrobu mesa, nemajú tie isté podmienky, tie isté normy, ako my v Európe. A samozrejme to nárúž zostane 1,50 eur na, na zisk a, a v Európe takéto niečo e, E, u nás, u nás by to stalo veľa viac. My napríklad e, importujeme v Rumunsku len e, v krmive a v našom prípade máme tú, tú neferovú hospodárskú súťaž, ktorá je našim problémom. Nie všetky členské štáty v tomto majú rovnaké podmienky a treba túto nezákonnú alebo neferovú súťaž bojovať proti nej.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 Ak dovolíte, eh, ja by som už poprosil, aby sme to uzatvorili a kolega eh, tiež eh, nechajme kolegov, aby sa vyjadrili, aby povedali to, čo chcú povedať. Niekedy sa nám nepáči, čo kto hovorí. Žltá karta, dobre, dobre, dobre, žltá. Ďakujem pekne. Muchas gracias por su intervención. Ďakujem pekne za to vystúpenie a rovno môžeme prejsť na ďalší bod. Dobre viete, že e, času nie je nazvyš a prejdeme na ďalší panel. To sú závery e, k tej diskusii, ktorá dnes e, po obede E, tu zaznela, prišiel aj pán komisár Hogan, to, sú, to je teda koherencia medzi rozvojovou politikou a ďalšou reformou e, polnospodárskej politiky. Takže aby som to už ďalej nenaťahovala, aby mohli vystúpiť všetci ľudia, e, aj keď možno iba na minútku, aj tí ostatní teda všetci, tak poprosím pána komisára Hogana, aby ten vystúpil, aby povedal to, čo si pripravil. Nech sa páči, pán komisár. sila. Tým pádom sa rozvinie dodávateľská kapacitácia, konkurencieschopnosť, vrátanie podpory pre ma- malé v tejto súvislosti v 2016 roku. Posilňujeme tu rozvojové modely. Zameriame sa na, na zacielenú pomoc, ale i príležitosti aby pre nás, e, aby, aby migrácia nebola nevyhnutnosťou pre mladých v Afrike, ale skôr výberom prácu. Všetky tieto udalosti, spolupráca s komisárom eh, Mimicom, takisto eh, s príslušnými generálnymi riaditeľmi s cieľom vytvoriť expertnú skupinu, ktorá bude pripravovať odporúčania priorít pri spolupráci v polnohospodárstve. 10 až 11 eh, odborníkov, ktorí sa budú pravidelne stretávať a informovať na záver roka. Chcem, aby tu úzko spolupracovali s Africkou úniou. Teší ma, že môžem avizovať, že je už možné e, dávať to, čo my e, na komisii všetky služby sa snažíme robiť, aby to bol nakoniec dobrý príbeh pre vývoj polnospodárstva v Afrike. Pre nás politická koherentnosť pre trvalo udržateľný rast je kľúčom tému diskutujeme dnes popoludní. Počuli sme o potrebe regulovať trhy, kompenzačné opatrenia. Pán komisár jasne povedal podľa mňa, že dokonca i v kontexte partnerstiev, e, teda dohôd o ekonomickom partnerstve, to, čo viedlo k obavám e, v minulosti, je tu jasný politický priestor pre krajiny, e, vriatanie tých najmenej rozvinutých, aby svoje stratégie a politiky tvárnili tak a potravinársky sektor, sektor e, portfólio asi 9 miliard eur po roku 2014. Je tu rozpočtová podpora hlavne na západe Afriky podporovať sektoriálnu podporu externými investíciami, uvedomujúci, že treba dynamizovať tento sektor, ako povedal pán komisár, je ten sektor nedostatočne zásobený. Stretávame sa s množstvom hráčov, je tu veľa investícií v energetike, v digitálnej oblasti, v urbanizácii, nie však v polnospodárstve. Je to stále vysokorizikový sektor a cieľom je e, znížiť rizika v sektore, vysielať jasné sektory a podpor, e, podporovať mladých podnikateľov, aby sa KT, IFAT, AF, IFAO, aby sme identifikovali, ktoré sú sektory, ktoré majú komparatívnu výhodu v rámci jednotlivých eh, eh, regionálnych úrovní, aby sme mohli dať podporu. Je tu veľká dilema. Dôležité je to, že treba vytvoriť rámcové podmienky, pán profesor spomenul, polnospodársky výskum treba mať prístup bottom-up. Je to naša priorita. Ak sa tiež pozrieme e, na e, e, krajinu, budeme sa čo najviac dosiahnuť, musíme sa pozerať na alternatívne modely, aby sme videli, ako toto možno zvýrazniť takisto výrazný význam stravovacej oblasti potravín